štátmi, tak veľmi ťažko e, sa e, napreduje v takomto snažení. Myslím si, že opäť stojí za to vytvoriť spojenectvo medzi Európskym parlamentom a vysokým predstaviteľom komisie, e, pretože bez takéhoto spojenectva ja sám nemám dosť právomocí, aby pravomoci, aby som to mohol presadiť. Toto by bola eh, dobrá eh, téma, aby sme eh, spojili svoje sily, aby sme bránili lepšie ľudské práva na celom svete. Ďakujem pekne. A konečné slovo má spravodajkyňa pani Vizler Rima. Ďakujem pán Borel za vaše vysvetlenia. Ešte raz by som chcela hovoriť hlasom tých, ktorí dnes hovorili a ktorých hlasom som sa snažila hovoriť v tejto správe. A tiež ešte by som sa chcela vyjadriť k tomu, čo bolo dodaté, spomenúť niekoľko ťažkostí, ktoré tu boli spomenuté. E, e, multilateralizmus, ďakujem, je veľmi dôležitý, pretože e, to sú piliere E, na to, aby mohli ísť dopredu tí, ktorí chránia ľudské práva. L- ľudia LGBTI majú v niektorých krajinách obrovské problémy, nútené, e, nútenie žien a dievčat do manželstiev, e, podniky, ktoré nemajú zodpovednosť za platy, nútené manželstva. Toto všetko E, patrí medzi tie ťažkosti, ktoré spomedzi mnohých chcem zdôrazniť. Rovnako e, ste spomenuli nástroje, pán Borel, máme pozorovateľské misie, máme e, vašu činnosť zahraničnú. Vy ste vysoký predstaviteľ pre ľudské práva a takisto je tu slobo- náboženská sloboda, ale na záver by som chcela sa vyjadriť k tomu, čo ste vy vraveli, že čo od nás žiadate. Samozrejme sú isté veci, ktoré počas e, celého negociačného e, procesu stále e, sa opakovali. Netreba, aby ľudia, ktorí sú vinní v oblasti ľudských práv, aby, aby boli beztrestní. Je treba, aby sa za to zodpovedali a my musíme urobiť všetko, čo môžeme v tomto smere. E, trvať na multilateralizme, trvať, aby svet obchodu a biznisu bol taký, aby sme mohli naň byť hrdí. A v tomto zmysle by som chcela spomenúť mechanizmus monitorovania, aby sme mohli e, vidieť to, e, čo sa deje v obchode, lebo jedna vec je povedať, čo treba robiť a druhá vec je monitorovanie, aby sme videli, či sa to naozaj robí. Dúfajme, že v budúcnosti skutočne budeme mať skutočný pokrok v oblasti demokracie a ľudských práv vo svete. Vy to budete brániť vašou činnosťou a my tu z našej pozície v Európskom parlamente chceme prispieť k urýchleniu celého tohto procesu. Ďakujem pekne. Tým končíme rozpravu e, pod týmto bodom. Hlasovať sa bude zajtra. E, Teraz e, sa pripravíme na ďalší bod a tu má príležitosť pán Borel ako vysoký predstaviteľ prejsť na druhú stranu sály, pretože teraz budeme mať rozpravu týkajúce sa spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politike a spoločná bezpečnostná a obranná politika. Pán Alister a pán Alžan sú spravodajcovia. Ja by som chcela pripomenúť, že s pomocou elektronických systémov e, a prostredníctvom modrej karty e, môžete avizovať vaše spontánne reakcie. Takže nech sa páči. Keď pán Borel bude už pripravený, dáme slovo prvému e, spravodajcovi, pánovi McAllisterovi. Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, ročná výročná e, správa ohľadom spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky sa nám opäť, opäť podarilo identifikovať hlavné témy, s ktorými sa potýka EÚ a načrtami a možnú cestu dopredu. Prvé dva týždne tohto roku nám pripomenuli, že bezpečnostné prostredie EÚ je dnes volatilnejší, menej predvydateľný komplexnejší a E, náročnejší, e, než tomu bolo kedykoľvek predtým v období od ukončenia studenej vojny. Chcel by som vyzvihnúť niekoľko dôležitých bodov v tejto správe. Poprvé, e, je ohrozený multilateralizmus. V, v čase, keď multilateralizmus musí byť uplatňovaný, EÚ sa musí toho zastať. To musí byť ťažiskom v našom snažení, aby sme sa snažili predchádzať konfliktom. Naša SSBP musí presadzovať hodnoty v našom e, susedskom e, okruhu. E, náš cyklus, naše inštitúciu musia budovať silnejšiu, proaktívnejšiu, strategickejšie postavený EÚ. Po druhé, presadzovanie Európskeho parlamentu ako piliera ZBP. Počas ostatného legislatívneho cyklu Európsky parlament zohrával kľúčovú úlohu pri mediácii, pri predchádzaní konfliktom a naše snahy snahy neboli marné, napríklad v Spojenom kráľovstve alebo v Severnom Macedónsku. E, ak hovoríme o dialogu, mechanizme Jean Monnet by malo byť súčasťou dialogu aj do budúcnosti. Mali by sme e, e, podrobovať našu zahraničnú a bezpečnostnú politiku ďalšej analýze. Mali by sme sa snažiť o strategickejší postup, väčšiu koherenciu a konzistenciu medzi externými finančnými nástrojmi a SZBP. Po tretie, posilňovanie SZBP v schopnosti postaviť sa globálnym eh, hrozbám. Eh, podľa eh, môjho názoru hlasovanie na základe kvalifikovanej väčšiny by prinieslo väčšiu účinnosť a väčšiu rýchlosť. Potreba absolútneho jednomyselného schvaľovania často hatí na se snaženie, ak hovoríme o, o E, spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky musíme umožniť EÚ rýchlejšie konať a vstupovať do vzťahov s partnermi. E, chceme mať skutočnú obrannú úniu v horizonte 5 rokov, ako bolo naznačené e, príslušným komisárom. Napokon chcem konštatovať toľko, že žiadny členský štát nedokáže osamotene sa zhostiť globálnym výzvam. Chcem Chceme konať spoločne na báze zachovávania svetového poriadku a dodržiavania zásad. EÚ je kľúčovým hráčom v obchode humanitárnej pomoci e, a takisto aj postupne dôležitejším hráčom v oblasti obrany a bezpečnosti. EÚ by malo využívať svoje celé spektrum politík a legislatívy, aby sme pomáhali pri riešení víziev, ktoré sa prejavujú v našom bezprostrednom susedstve. Nastal čas e, preto, aby sme sa stali e, plnohodnotným e, partnerom, veľkou mocou na medzinárodnom kolbišti a ja veľmi e, vítam to, čo vyhlasil prvý podpredseda komisie. V tom má e, veľkú podporu aj zo strany Európskeho parlamentu. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom za veľmi cenné príspevky. Predovšetkým tak sa chcem poďakovať tieňovým spravodajcom za vynikajúcu spoluprácu. Ďakujem pekne. A ďalším v poradí je pán Danžon, ktorý je spravodajcom pre, pri druhej správe. Nech sa páči. Vážený pán vysoký predstaviteľ, dovolte mi najskôr úprimne poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom zo všetkých politických skupín, e, kde boli rozdiely často veľké, ale vždy sme sa snažili priniesť niečo pozitívne, podstatné k tejto správe. Bola to veľmi e, vášnivá diskusia a existuje tu podľa mňa miesto na to, aby sme realisticky zhodnotili situáciu v oblasti obrany a urobili konštruktívne e, návrhy na zlepšenie. Taký bol môj návrh, ktorý potom bol ešte poopravený. E, vidíme, že naše bezpečnostné prostredie E, sa zhoršilo. E, naši susedia sú v kríze Sýria, Líbia, Ukrajina, e, útoky v Európe, Africký roh, Sahel, Stredný východ a tak ďalej. Krízy sú simultáne, čoraz viac prepojené a bohužiaľ všetko dáva obraz relatívne bezmocnej Európy. Vidíme, že E, táto situácia pred našimi dverami e, nás znepokojuje, pretože aj naši e, partnery sú menej stáli. Posledné udalosti na Strednom východe to len dokumentujú. Svet je čoraz nestálejší, ale napriek tomu si dovolím povedať, že dnes je nezodpovedné, že my ako Európania si myslíme, že naša bezpečnosť bude zabezpečená niekým iným bez toho, aby sme my e, prijali našu zodpovednosť za našu obranu. A teda realistické je skonštatovať, že Európa e, eur, e, relatívne zlyhala a preto musíme hľadať pragmatické riešenia tak, aby Európania mohli konečne konať a nie len byť urazení a poľutovať a kritizovať. Členské štáty sú a na, naďalej zostanú tými hlavnými článkami v oblasti obrany. E, pragmatické je takisto určiť, e, ktoré spomedzi nich nemôžu sami e, čeliť týmto úlahám. A to vám hovorím ja ako francúz. Napokon včera sa vyjadril vysoký predstaviteľ k Sahelu. Takže my potrebujeme posilnenie obrany a posledné iniciatívy musia byť potvrdené. My musíme byť veľmi e, zreteľní, potrebujeme permanentnú štrukturovanú spoluprácu, ale to neprinesie e, v krátkodobom alebo v strednodobom horizonte e, jasné výsledky. E, my, Európania, sme spokojní s tým, že sme iba divákmi alebo žobrákmi v oblasti medzinárodnej bezpečnosti vzhľadom na regionálne a globálne mocnosti, ktoré nemajú žiadne komplexy. Chceme byť aktérmi, na to potrebujeme prostriedky. Ja viem, akú debatu vyvoláva pojem strategickej e, autonómie. E, ide tu samozrejme o ambíciu, ktorú treba e, vybudovať. Po druhé, E, byť autonómny neznamená skoncovať s alianciami alebo s partnerstvami. Práve naopak, e, znamená to, že aby sme my sami boli schopní e, vyhodnotiť chríby a reagovať sami v krajnom prípade, aby sme chránili naše záujmy a naše priority E, skonštatujeme, že naše e, obranné priority Európanov často nie sú rovnaké, ako sú priority našich partnerov zo zámoria. To nie je ruptúra. My musíme e, si to uvedomiť a prijať túto realitu. Máme tu veľa dôležitých naliehavých situácií, klimatické, sociálne a ja si myslím, že je dôležité povedať, že máme tu aj naliehavú situáciu v oblasti našej strategickej obrany. Herzlichen Dank. Ďakujeme. Ako ďalší bude hovoriť vysoký predstaviteľ. Prosím, pán Borel Fontarles, máte slovo. Ďakujem, pani eh, predsedajúca. Ďakujem, vážený pán McAllister, pán Donžon, za prácu, ktorú ste odviedli pri príprave tejto správy SDP a CSDP Dovolte mi, aby som začal so správou CFP. Najskôr e, by som navrhol, aby sme sa pozreli, ako e, sa pozeráme na centrálnosť hodnú My sme a naďalej budeme mocnosťou, e, ktorá sa zakladá na bilateralizme, multilateralizme, medzinárodnom poriadku. A to je Rešpektovanie pravidel je bázou našej zahraničnej politiky. Taktiež som rád, že uznávate, že musíme byť asertívnejší a musíme, myslím si, že máme dosť dôkazov, pretože musíme byť asertívnejší, čo sa týka Líbie alebo aj mnohých iných miest, kde máme problémy. Že treba byť asertívnejší, musíme chrániť naše zásadné záujmy. Žijeme vo svete silovej politiky a musíme mať takú politiku, ktorá by kombinovala kombinovala silu členských štátov s mobilizáciou našich nástrojov. No ako vaša správa hovorí, musíme posilniť prepojenie medzi vnútornou a vonkajšou politikou. To už bolo povedané veľakrát. Ale je dobre to zopakovať. A ešte lepšie bolo to implementovať. Vítam, že kladete dôraz na zaručenie riadnych finančných zdrojov pre kroky v zahraničí, a to teda v rámci budúceho viacročného finančného rámca. Čo skoro uvidíme, či to bude možné alebo nie. Predovšetkým musíme zachovať rozpočty pre oblasť susedstva, taktiež subsaharskú Afriku v rámci navrhovaných nových nástrojov. Ja som včera hovoril s prezidentom Francúzskej republiky a taktiež s prezidentami piatich saharských, re, subsaharských krajín. A hovorili sme o otázke zdrojov, ktoré potrebujeme, aby sme im pomohli, aby sme riešili aj otázky bezpečnosti, ktoré sa týkajú aj nás. No a ja neviem, či im budeme môcť čoskoro dať dosť dobrú odpoveď. Čo sa týka partnerstva, Správne ste povedali, že pokiaľ chceme niečo robiť, tak potrebujeme partnerov. Vždy musíme byť multilaterálnejšími, ale nemôžete byť multilaterálni sami. Na to je treba mať viac strán. Musíme sa spojiť s podobne ladenými spojencami, taktiež s regionálnymi blokmi ako ASEANom, Africkou úniou, alebo OSN. Čo sa týka napríklad otázky klimatických zmien, rada má na minulej schôdzi Európskej rady požiadala, aby som e, lepšie rozvinul e, európsku klimatickú diplomáciu, tak aby naše klimatické ambície mohli byť vzdialené v rámci partnerstiev s inými štátmi sveta. Pretože v opačnom prípade naše úsilie vyjde na vnivoč. My musíme byť v kontakte s inými tak aby sme zaručili, že budeme riadne vykonávať naše klimatické kroky, tak aby boli aj úspešné. Čo sa týka dôveryhodnosti, je jasné, že túto stratíme ako geopolitická mocnosť, pokiaľ nebudeme môcť zaručiť bezprostrednom susedstve stabilitu a bezpečnosť či už hovoríme o riešení problémov na Západnom Balkáne alebo v Líbii, nepodarí sa nám nikoho presvedčiť, pokiaľ, to ne, pokiaľ toto neurobíme, že sme geopolitickou mocnosťou. Takže jasné, že musíme vystupňovať našu podporu, napríklad čo sa týka Kosova. Ja som sa tam ešte nedostal, keďže Kosovčania nemajú vládu, ale pokiaľ ju aj nebudú mať do konca budúceho mesiaca, tak aj tak bude musieť cestovať do Kosova a do Srbska, aby som zopakoval, že Európska únia sleduje ehm, budúcnosť týchto krajín a spoluprácu. Máme určité komplikované režimy spolupráce s niektorými susedmi. Napríklad nedávne kroky Turecka taktiež majú dopad na záujmy našich členských štátov, vyvolávajú niektoré kroky v nás vážne obavy. Čo sa týka e, strednej časti stredozemorskej oblasti, tak tam sú vážne zmeny z geopolitického pohľadu. No a aktéry ako Turecko alebo Rusko majú určité ciele a zatiaľ tam ale neboli prítomní a teraz sa stali lídrami a snažia sa príslušné problémy riešiť. Musíme venovať predovšetkým pozornosť, ak máte pravdu, nášmu južnému susedstvu Iránu, Iraku, Líbii, toto sú hlavné body našich dnešných diskusí. My sme sa vždy snažili veľmi o deskaláciu situácie, no ale kto sedí pri stole, nie je to Európska únia, je to Rusko a Turecko. Čo sa týka Afriky, veľa o nej hovoríme. Je to kontinent, ktorý obsahuje výzvy aj sluby. Rada udiala mandát komisie a vysokému predstaviteľovi, aby na júnovej schôdzi sme predstavili komplexný akčný plán pre Afriku. No a môžete mi veriť, že to nie je až toľko času, aby sme vytvorili takýto komplexný akčný plán s Afrikou, pretože to nemôžeme urobiť sami. Nemôžeme mať plán pre Afriku bez Afričanov. Začneme Sahelom. Včera prezident Macron zorganizoval veľmi zaujímavú schôdzu. E, požiadal 5 e, krajín Sahelu, aby nás navštívili, aby sme hovorili o tom, čo sa dá robiť. A rovnako tak postupujeme v rámci kolegia. Vo februári bude stretnutie v Addis Abebe. Čo sa týka Latinskej Ameriky, tak tá horí od Čila až po Mexiko. Je tam veľa vážnych problémov. My by sme naďalej mali s nimi spolupracovať. Čo sa týka našich zájmov v Ázii, tá je stabilná a prosperujúca, možno je to najstabilnejší a najprosperujúcejší región na svete. Ja zajtra cestujem do Nového Dili, kde sa bude konať e, pravidelný dialog e, ohľadom strategického partnerstva s Indiou. Taktiež čo skoro bude e, stretnutie s Čínou, aby sme pripravovali summit. Čo sa týka spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky, tak e, vy vo svojej správe hovoríte o výzvach, ktoré nás očakávajú. Urgentné aspekty sú jasné. Európska únia nemá na výber. Musíme posilniť naše kapacity, aby sme sa mohli chrániť, aby sme boli e, dôveryhodnejším e, poskytovateľom v oblasti bezpečnosti. Takže čo sa týka spoločnej obrannej bezpečnostnej politiky, tak máme misie, ktoré sú v 17 rôznych regiónoch za našimi hranicami. A toto je možné vďaka oddanosti a práci tisícov mužov a žien, ktorí nesú európsku vlajku aj za nebezpečných okolností. Vo vašej správe hovoríte obšírne o tom, že musíme riešiť štruktúrálne problémy, ktoré majú dopad na naše misie. Musíme zaručiť, že misie E, spoločnej bezpečnostnej obranej politiky budú robustnejšie, čo sa týka zdrojov aj mandátu a potrebujeme politickú podporu pre vytvorenie navrhovaného nástroja EÚ pre mier, ktorý nebude zahrnutý do rozpočtu, tak aby sme mohli budovať, aby naši partnery mohli budovať vlastné kapacity. Toto sa týka napríklad krajín Sahelu. Pokiaľ chceme byť významnejší vo svete, tak musíme pracovať na našej tzv. strategickej autonómii. Niekedy sa takto označujú konflikté regióny, nie každý ich chápe rovnako. Je to skutočne citlivý termín, ale v tomto kontexte to znamená, že musíme posilniť našu kapacitu, aby sme lepšie mohli spolupracovať s partnermi, alebo aj sami, pokiaľ to bude potrebné a nutné. Vo vašej správe o tom hovoríte a zdôrazujete, že to neznamená, že by Európska únia opúšťala svojich partnerov. Naopak, chceme urobiť Európskej únie silného globálneho partnera a bude to mať taktiež pozitívny dopad na NATO, pretože silnejšia Európska únia a silnejšie NATO tieto veci idú ruka v ruke. Chcel by som zdôrazniť dôležitosť stálej e, štruktúrovnej spolupráce, tiež Európskeho obranného fondu. Vy, Európsky parlament, e, taktiež e, rozhodujete o výške tohto obranného fondu, taktiež spoločne s tým mierovým nástrojom. Toto bude hlavným pilierom našich aktivít v oblasti spoločnej bezpečnostnej a obranej politiky v budúcnosti. Vaša správa hovorí veľmi dobre o rôznych aspektoch a dá sa povedať, že do veľkej miery s touto správou môžem súhlasiť. Chcel by som zdôrazniť, že je napríklad dôležitý aspekt e, umelej inteligencie. Toto bude mať vážne, vážne geopolitické dopady. A my musíme byť naďalej lídrami v rámci globálnych diskusí ohľadom štandardov a pravidiel a taktiež v rámci vývoja a aplikácie našich technológií, tak aby sme bránili našu bezpečnosť. A Európania si možno nie sú úplne naplno vedomí, nakoľko je to dôležitá otázka. Aké budú dôsledky ďalšieho vývoja technológií umelej inteligencie, aký to bude mať dopad na našu bezpečnosť v budúcnosti. A nemusí to byť ani taká ďaleká budúcnosť. Hovorí možno o budúcich piatich rokoch, ktoré budú rozhodujúce. Ďalej vesmír a um, námorné otázky. Toto sú e, dôležité oblasti v súvislosti s našimi e, politikami a nástrojmi spoločnej obranej a bezpečnostnej politiky. Tu by som chcela zdôrazniť, tak ako, ako hovorí aj vaša správa, že satelitné centrum Európskej únie si bude vyžadovať riadne štruktúrované financovanie, predovšetkým z rozpočtu Európskej únie, tak aby naďalej mohlo prispievať k našim krokom. A je už takmer nemožné si myslieť, že môžeme konať po celom svete, pokiaľ nebudeme schopní pozorovať, ako svet vlastne vyzerá. My máme satelitné centrum, ktoré nemôže trpieť nedostatkom zdrojom, zdrojov, tak aby mohlo plniť svoju misiu. Na záver chcem povedať, že ide o veľa a že výzvy sú skutočne významné. A my musíme zachovať dynamiku, musíme posilniť našu spoločnú obranu a bezpečnostnú politiku. Sú tu určité problémy aj v bezprostrednom susedstve, aj v bezprostrednej budúcnosti. A tieto problémy budú si vyžadovať dôkazy ochoty členských štátov robiť konkrétne kroky. Napríklad, čo sa týka Líbie, predstavte si, že nastane prímerie a v Berlíne sa dohodneme. Doho- dohodneme na politickom riešení. Predstavte si to. Ale akékoľvek prímerie môže trvať možno len pár týždňov, ale neprežije bez eh, monitorovacieho postupu. Sme na takéto niečo pripravení? Toto je otázka, na ktorú si budeme musieť v blízkej budúcnosti odpovedať. Ďakujem. Ďakujem pekne, tak začíname politickými skupinami. Začne pán Galer za ľudovcov. Jedna minúta. Ďakujem pekne, pani predsedníčka Výzva, pre eh, ktorú stojí náš parlament z hľadiska exekutívu, že naše domáce úlohy si musíme sami zvládnuť, ak sú naše záujmy ohrozené. V prípade Líbie sme to veľmi nezvládli. Myslím si, že je potrebné dbať o to, aby všetky vlády EÚ boli na rovnakej strane barikád a e, aby skutočne e, to bolo v súlade e, s medzinárodným postupom. A potom to sa týka aj Turecka. V prípade zahelu je potrebné, aby všetky vlády EÚ sa angažovali na tej úrovni ako Francúzsko. A treba dbať o to, aby e, finančné prostriedky na e, mechanizmus obrany a mobilitu, e, vojenskú mobilitu neboli krátené. A aby som skončil pozitívnejšom duchu, Mali by sme si uvedomiť, že máme ostrov e, na, na, na východe Ázie, kde sme zažili demokratické voľby. Chceme za, zablahoželať občanom Tajvanu, e, že zvládli demokratické voľby. To je krásny príklad a veríme, že ďalš, bude ďalšie krajiny východnej Ázie nasledovať. Ďakujem pekne. A teraz za e, socialistov pán López. Ďakujem, pani predsedajúca. Na tomto pléne máme dve dôležité správy pre zahraničnú politiku správu o e, vonkajšej a bezpečnostnej politike a o obrannej a bezpečnostnej politike. Chcem sa poďakovať pánovi Megalisterovi, ktorý je správodajcom za skvelú prácu, e, s ktorým sme veľmi dobre spolupracovali. Tieto dve správy sa zakladajú na konštatovaní, že dnešný svet, e, ktorý susedí s Európou, je iný, ako tomu bolo za posledné desaťročia. ručia je tu e, súťaživosť tých veľkých mocností a ktoré ohrozujú e, naše vnímanie sveta. Je potrebné stavať na multilateralizme, pretože spolupracovať je lepšie ako, e, ako konkurovať si. A Európa na základe tohto konštatovania sa musí rozhodnúť vziať do svojich rúk svoj osud. A preto E, sme sa rozhodli pre strategické riešenie pre našu autonómiu, aby sme mali vlastné kapacity na obranu a aby sme mohli presadzovať naše záujmy a naše hodnoty. Zdá sa, že dnes e, Európa je ako vegetarián vo svete mesožravcov E, musíme zmobilizovať potrebné zdroje, zvýšiť našu obrannú kapacitu, posilniť aliancie predovšetkým s Afrikou a Latinskou Amerikou a pokračovať v našich úsiliach. A na to vysoký e, predstaviteľ musí zohrať v budúcich piatich rokoch kľúčovú úlohu. Ďakujem. Ďakujem. Ďalším v poradí za Renew, pán Paet. Ďakujem pekne. E, e, veľa ctení kolegovia, ak má Európska únia mať hlas, ktorý bude e, vypočutý na globálnej úrovni, tak musí mať jednotný hlas. To, to sa týka okrem mhm. obchodu aj e, zahraničnej a bezpočnostnej politiky. Veľa sa toho urobilo VZBP, ak to porovnáme s minulosťou, ale ešte stále sú tu resty a e, treba vzriať v úvahu s plnou váhou myšlienku spoločnej obrannej mechanizmu. My si myslíme, že Európska únia dokáže výraznou mierou prispieť k bezpečnosti v Európe aj transatlantickom rozmere. Je dôležité spolupracovať s NATO a ďalšími partnermi. Mať silné obrané e, schopnosti neznamená oslabovať NATO. Silnejšie EÚ je silnejší partner NATO, posilní tým Európa svoje vojenské schopnosti, takisto viac sa investuje do vojenskej techniky a invencií. Je dôležité zohľadniť schopnosti a veľkosť EÚ. Je jasné, že Európska únia by mala byť schopná sa obrániť. Dobrá spoločnosť spolupráca s NATO, USA, a Kanadou sú veľmi dôležité aspekty, ale schopnosť brániť sa e, e, a hájiť princípy medzinárodného práva a multilateralizmu, e, to je podstatné Vládnuť EÚ musí mať aj vojenskú kapacitu. Vo svojej obrannej politike EÚ chce mať vojenské kapacity, technologické kapacity a silné obranné priemyselné odvetvie. To znamená mať na to e, schopnosť prekonávať e, rozdielne názory. Ak nedokážeme vystupovať jednotne, tak nemôžeme sa postaviť takým veľmociam ako Čína, Rusko a ďalšie rozmáhajúce veľmoci. Myslíme si, že existuje niekoľko bezprostredných víziev na globálnom kolbišti a preto musíme reagovať hneď. Ďakujem pekne a teraz budeme pokračovať s pánom Butikoferom za zelených. Vážení kolegovia, získanie schopností e, e, na svetovej politickej scéne, o ktorej hovoril Jean-Claude Juncker, je pre nás veľmi dôležité. A rovnako tak to znamená, že musíme byť schopní v SZPP. Nemusí, nemôžeme byť spokojní, pán Borel, so status quo. Musíme napredovať. A chceme napredovať, musí byť jasné, akým smerom máme napredovať. Je, musíme e, podporovať veci bez toho, aby sme mali ambície byť super veľmocou ale e, musíme e, zároveň byť silnými medzi tými dvoma veľmocenskými stranami, ktoré fungujú dnes. Je dôležité, presadzovať presadzovanie medzinárodného práva. A ak to tak nebude, tak e, bude to len trpká spomienka. Správa pána McAllistera je e, vynikajúcim dielom. Chcem sa za to poďakovať a veríme, že e, týmto smerom budeme postupovať aj s kolegami z národných parlamentov a že zblížime sa v názoroch. Teraz má slovo pán Bonfrisko. Please, mic, ďakujem pekne ja sa chcem poďakovať pánovi mcallisterovi a pánovi danjeanovi za vynikajúcu prácu ktorú odviedli takisto za správy, ktoré e, nám pomáhajú lepšie pochopiť, ako sa postaviť ku krízam, ktoré sa odohrávajú e, nedaleko našich hraníc v Severnej Afrike a v e, iných štátoch. Po piatich rokoch za, pod Junckerom Libia teraz spadá do veľmocenských snách Turecka, Ruska a Číny a vieme, že e, dohoda s Iránom, jadrová dohoda s Iránom e, začína ťahať za kratší koniec. Pán Borel, hovorili, hovorili sme aj o tom, e, čo dávame do svojej obrany. Skutočne pomôže to z hľadiska bezpečnosti, ktorý používajú naši občania, tí, ktorí dali svoju dôveru tomuto parlamentu. Ďakujem. A teraz má slovo pán, pán Orden za EKR. Uh, Ďakujem za slovo. Ja som bol súčasťou tej malej skupiny konzervatívnych poslancov, ktorí boli zvolení v roku 1999, ktoré mali zvrátiť eh, sme, smerovanie EÚ, aby sme reagovali eh, na snahy eh, našich občanov, aby sme zvrátili federálne ambície malej politickej elity a samozrejme, aby sme sa snažili chrániť našu národnú solidaritu. Nie nič nie je dôležitejšie pre pocit národnej suverenity, ak je ako mať vlastné vojenské zložky. Je mi zrejme, že hlavnou strategickou prioritou Spojeného kráľovstva aj európskych demokracií je e, pretrvajúce odhodlanie USO participovať na obrane a bezpečnosti prostredníctvom NATO. Ja som bol e, e, bol e, v, v tej opozícii proti SBP počas môjho fungovania v EP. E, e, ho mnohí žiadajú kvalifikovanú väčšinu v tých témach, ktoré podľa môjho názoru spadajú do absolútnej suverenity členských štátov. E, inými slovami by to znamenalo, že by sme konali mimo alebo e, mimo e, línie USA. Ale zatiaľ je to všetko len v polohe slov. Hovorí sa o Európskej obrannej únie. To znamená vlastne odrezanie sa od našich transatlantických spojencov. Myslím si, že sme si nevzali ponaučenie z minulosti. Musí každý z nás posilniť vlastné vojenské podnikateľské e, schopnosti. Musíme byť lepší e, pri vytváraní, udržiavaní e, spojenectiev. Musíme mať silnejšiu obranu v prospech našich občanov. Demokracia samozrejme je založená na solidarite v rámci širokej aliancie NATO a nie inak, čo by poviedlo k rozkuskovaniu. Je tu modrá karta. Pán Van príjmete túto modrú kartu? Nech sa páči. Pán Fan Orden, nie vždy ste e, boli e, s väčšinou v týchto otázkach a e, veľmi často sme nezdielali s vami názor, okrem snad názoru na NATO a na potrebu posilniť transatlantickú spoluprácu. Dovolíte mi veriť v to, že keďže toto je vaša posledná, vaše posledné plenárne zasadnutie, že budete trošku nostalgickejší pri hodnotení tej práce, ktorú sme spolu odviedli. Pán Van Orden, na úvod poviem, že som akceptoval vašu modrú kartu s radosťou. Ja som bol zarazený v predložnej rozprave E, že dvaja e, spolupatrioti e, neboli ochotní prijať modrú kartu z mojej strany. Viete, Priznávam sa, že budem opúšťať Európsky parlament s určitým smutkom. 30 rokov som bol vojakom, 20 rokov svojho života som tu strávil ako politik. Dosiahli sme spoločne mnoho dobrého ale teraz je veľmi silná tendencia a akceleruje práve v dôsledku odchodu Spojeného eh, kráľovstva, čo stavia veci na hlavu a to ma naplňa veľkými obávami. Takže pokračujeme. Pani Vilianová Rueva. Gracias, presidenta. La reciente escalada... Nedávne eskalovanie násilia v Iráne po vražde Sulejmányho svet dalo do stavu maximálnej pohotovosti. Je potrebné zabezpečiť európskym občanom bezpečnosť aj nehľadiac na avanturistickú politiku Donalda Trumpa. E, my potrebujeme bezpečnosť e, my jednoducho musíme garantovať občanom základné služby, ale bezpečnosť znamená, že by sme nemali trpiť ani participovať na vojenských akciách v zahraničí. Nie na tých, ktoré sú organizované Bielým domom, ani na bombardovaní drónami. Mali by sme e, posilniť multilateralizmus a na to je potrebné, aby sme E, takisto sa pozreli aj na naše vonkajšie záujmy. Sme v e, kľúčovom okamihu e, pre zahraničie, Európsku úniu a pre celý svet. Začníme s dialogom, diplomáciou, demokratickou kontrolou, vojenskými operáciami, stavme na slobodu a spravodlivý rozvoj iných krajín, planéty, feminizmu a bezpečnosti to bude naozaj sná bezpečnosť. Ďakujem. Ďalším v poradí je pán Papadakis za nezaradených. Jedna minúta. Ďakujem za slovo. Tieto dve správy vytýčujú cestu nových vojen pre EÚ a to pod zástierkou multilaterálnej akcie s alebo bez NATO mm, sa obhajujú záujmy európskych konglomerátov v, v, v boji proti záujmom konglomerátov USA, Číny a Ruska a snaha je posilňovať sa nad rámec toho, čo dokáže na to. Máme mechanizmus PESCO, máme e, Ehm, legislatívu v tejto oblasti a máme takisto aj mierový mechanizmus. Ehm, máme aj úroveň ehm, Bezpečnostnej rady OSN. Nič z toho nemá dočinenia s zabezpečením hraníc a suverenity. Toto, tvrdia už, toto tvrdí už niekoľko gréckých rád za sebou a e, to aj e, sa prejavilo v prípade Turecka a Libie. Žiadne hranice by sa nemali e, meniť a veci by mali zostať neovplyvnené. Ďakujem teraz kolega Basisku. Ďakujem, vážená pani predsedajúca. Správa McAllister ako aj správa Donjon e, sú ve, veľmi dobrým sprievodcom, ktorý nám dáva orientáciu do budúcnosti, dáva nám e, nevyhnutný pohľad a poskytuje nám odpovede, ktoré ešte stále chýbajú. Ja chcem hovoriť najmä o správe pána Donžona, pretože to je skôr vízia Vzhľadom na to, že obrana je oblasťou veľmi špecifickou a e, zároveň obrana je centrom národnej suverenity. V tejto oblasti národné štáty majú veľmi silný mandát a nemajú pochopenie a nemajú rovnaké vnímanie významu e, spoločnej európskej obrany. E, štáty majú rozličné stratégie pri vnímaní rizik a hrozieb. Napríklad e, stanoviská sa veľmi líšia, pokiaľ ide o používanie vojenských síl. Rovnako neexistuje spoločná vízia ohľadne úlohy armády v Európskej únii. Medzinárodný inštitút pre strategické štúdia tam Mikrofón bol... Je potrebných asi 350 miliard, opäť je problém s mikrofónom, aby sa skonsolidovali naše ochranné a obranné európske kapacity, lebo Európa bude potrebovať e, sama sebu, samu seba ochrániť. To... Prepačte, prekročili ste pridelený čas, takže musíme pokračovať. Ako ďalší bude hovoriť kolega Arakovač. Ďakujem. Pani predsednička, Vážni kolegovia, čo sa týka spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky, tento text je veľmi dobrý, vďaka pánu Danžánovi. A ja si myslím, že je to vďaka spoločnému úsiliu politických skupín v tomto parlamente, eh, že sa nám podarilo dosiahnuť takýto dobrý dokument myslím si, je dôležité nastoliť určitú rovnováhu a vyváženosť. V tomto texte musia byť e, aspekty, ktoré sú dôležité pre všetkých európskych demokratov. Taktiež napríklad, e, aby sa posilnila úloha parlamentu. Správa rovnako tak zdôrazňuje dôležitosť hĺbšej integrácie Myslím si, že toto je veľmi dôležitý aspekt, pretože my veríme v ducha e, Spojených štátov európskych, v jednotnú silnú Európu a čo sa týka vízie v oblasti bezpečnostnej politiky, tak tie môžeme riešiť len pokiaľ budeme reagovať účinne a rýchlo a len Zjednotená Európa môže reagovať na narastajúcu mieru populizmu, na kybernetické útoky, dezinformačné kampane. No a touto správou si myslím, že sme sa dostali o krok bližšie nie len k dosiahnutiu našich cieľov, ale aj našich snov. Takže prosím, podporte túto správu svojim hlasom. Ďakujem. Ako ďalšia bude hovoriť kolegyňa Valtmans. Prosím. V roku 1999 si Európa myslela, e, že je treba vyriešiť otázku Henryho Kissingera. Komu mám zavolať, keď chcem zavolať do Európy? A preto bola vymyslená pozícia vysokého predstaviteľa pre zahraničnú politiku. No a dnes už vieme, že Kissingerová otázka naďalej nie je úplne vyriešená. Vidíme to aj dnes. Situácia v Iráne, v Iráku, a taktiež smrť generála Sulejmányho. Každý si volá navzájom. Pán Borel, e, vy ste zavolali Zajevovi, Michel volá Guterišovi, Macron volá Ruanimu a Merklova volá Erdoánovi a Trumpovi. Musíme dosiahnuť, aby veci boli e, jednoznačnejšie, a to nie len kvôli Kissingerom tohto sveta, ale preto, aby sme lepšie branili európske záujmy. Takže vaša pozícia, pán Borel, by sa nemala volať vysoký predstaviteľ, ale tak ako to chápu občania, minister zahraničných vecí Európskej únie. Toto sa dá vysvetliť všetkým európskym občanom. Mali by ste dostať um, možnosť alebo schopnosť konať. To znamená zrušiť pravidlo jednomyselnosti na Európskej rade tak, aby mohli konať voči Washingtonu a Teheranu ešte dnes večer. Takže prosím, vytvorme naozaj snú obranu Európsku úniu a pokiaľ bolo podľa mňa, tak by sme mali aj spoločnú Európsku armádu, tak aby sme mohli chrániť naše záujmy, hranice aj susedstvo. Pokiaľ by sme sa mohli poučiť jednu vec od Rusov a Američanov, tak by to bolo to, že silná zahraničná politika, ktorú podporuje silná armáda, že týmto sa dostate k srdcu národa. Takže prosím, bojujme za silnejšiu Európu vo svete. Pán Borel, budeme bojovať s vami tu z tohto parlamentu. Ďakujem. A teraz, ako ďalšia bude hovoriť kolegyňa Neumann v našej diskusii na minútu. Možno si zapnite mikrofón. Áno, vážení kolegovia, situácia na Blízkom východe nám opäť vyskočila pred očami, ale pokiaľ v regióne bude viac zbraní, tak ho to neurobi bezpečnejším. Predovšetkým potrebujem sprostredkovanie, odzbrojenie. Žiaľ, v správe pána Dážana sa to nejako nespomína. Kritická analýza tiež chýba. Viac peňazí pre prevenciu krízam to bolo zamietnuté, aj keď je to uvedené v správe pána McAllistera a európska politika vývozu zberského materiálu e, to naďalej prekvitá. Opakovane sa výdavky majú navyšovať na 2 HDP. Takéto e, požiadavky sa opakujú. A neposúvame sa nikam. My chceme presadzovať takú obranú politiku, ktorá bude založená na pravidlách, bude e, kombináciou vojenských a nevojenských metód. Iba takýmto spôsobom totiž dokážeme presadiť mier. A preto vnímame s uznaním snahu o zmierovanie v správe pána Danžana, ale žiaľ zajtra nebudeme môcť hlasovať e, za túto správu. Ďakujeme pekne, pokračujeme v rozprave e, kolega Rivier. Ďakujem. V diplomácii, bezpečnosti a obrany David McAllister a Arnaud Danjean sú hlasy, ktoré počúvam e, s veľkou pozornosťou a mám pred nimi úctu. Ešte stále však e, sme tu niektorí, ktorí veríme v silu národa. Niektoré analýzy týchto dvoch kolegov, čo sa týka e, vzmáhania islamizmu a iných e, fenoménov, to nie je v súlade s našim presvedčením o Európe národov. Navýšenie Európskeho fondu pre obranu to má prekročiť rámce o operačných nasadení. Tiež e, neschvalujeme e, ďalej nasadenie kvalifikovanej väčšiny pri schvaľovaní takýchto operácií, to tiež neodsúhlasujeme. E, ide o prejav politiky federálnej Európy a to nezodpovedá zmluve. Pravidlo jednomyselnosti nesmie byť ohrozené prostredníctvom rôznych pozmeňacích návrhov, napríklad čo sa týka programov, ktoré sa majú nasledovať na území Európskej únie. To podporujeme. Musíme sa držať toho, čo od nás žiadajú naši voliči. Ďakujeme pekne pani Fotiga. Je ďalšia. Thank you. Uh, I focus... Ďakujem. Ja sa uh, budem venovať uh, spoločnej zahraničnej. zahraničnej politike. Máme tu mnoho príkladov, uh, ktoré si vyžadujú e, spoločné konanie e, v Azovskom mori, e, taktiež v Úžine. V tomto regióne ja tu vidím dosť jasné červené hranice, napríklad hlasovanie kvalifikovanou väčšinou. Dnešná rozpráva o Iráne ma opäť uistuje, že ešte ale, ešte stále sme veľmi rozdelení názorovo v EÚ. A okrem toho, zavedenie hlasovania kvalifikovanou väčšinou môže ohroziť možnosť ďalšieho posilnenia multilateralizmu. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pokračujeme v rozprave. Ako ďalší doslov slovo pán Welles, ďakujem, pani predsedajúca. Táto správa o plnení spoločnej e, obranej a bezpečnostnej politiky presadzuje militarizáciu administratívy EÚ. Zdá sa, že je e, bezvýznamné, či je to v rozpore s ústavnými záväzkami niektorých členských štátov vytvorenie trvalej štruktúry spolupráce znamená, že sa obranná spolupráca posunula na novú úroveň a to priamo ohrozuje írsku mm, neutralitu. Čo sa týka ďalšieho rozvoja, mierový projekt, ktorý stelesňuje Európsku úniu, je ohrozený na rozdiel od tejto správy, ktorá víta presadzovanie PESCO a taktiež zdôrazňuje článok Lisabonskej zmluvy, ktorý e, stanovuje, že je to právne záväzné. My nesúhlasíme e, s nacionalizáciou e, tejto oblasti obranej politiky. Vyvíja to obrovský tlak aj na írske rezervy a tiež sa to tým spochybnuje celkový koncept tejto myšlienky. Európsky dvor auditorov vo svojej správe zdôrazňuje, že snaha zvyšovať militarizáciu Európy nezdieľajú všetky členské štáty. Teraz sa posúvame ďalej. Nasleduje v rozprave pán Puždemont na minútu. Kolegyne, kolegovia, jeden, jedna z našich veľkých výsad tu Európskej únie je naša meká sila, naša diplomacia, naša dôveryhodnosť v obrane demokracie a ľudských práv, aby sme dokázali brániť menšiny, demokratickú opozíciu eh, v totalitných režimoch na celom svete. Preto by sme si mali položiť otázku. Ale si predstavme, čo by sme povedali, ak by pracovná skupina OSN o svojich zadržiavaniach sa vyjadrila, že tretia krajina uväznila deviatich ľudí e, nespravodlivo a že by mali byť oslobodení. Boli by sme pobúrení, e, vyjadrili by sme e, svoju nespokojnosť, e, čo ak by takáto krajina bola aj členskou krajinou EÚ. Toto všetko sa udialo v Španielsku a preto ma veľmi zaujíma, či sa tu uplatňuje dvojaký meter, ak sa takéto niečo udeje v EÚ. Tento dvojaký meter to je jeden z najvážnejších problémov demokratickej dôveryhodnosti našej zahraničnej politiky. Komisia musí požadovať od členských štátov plnenie tých istých kritérií, ktoré požaduje aj od ostatných krajín vo svete. Ďakujeme pekne. Teraz sa v rozprave nasleduje pani kolegyňa Gál na minútu. Ďakujem. Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika musí znamenať, že budeme schopní zaručiť bezpečnosť našich občanov v boji proti terorizmu, v ochrane vonkajších hraníc, v zastavení migračných vln a taktiež predchádzaní novým migračným vlnám. Toto všetko s touto témou súvisí a musíme sa snažiť predchádzať aj regionálnym konfliktom. Toto všetko je súčasťou zachovania mieru a stability. V spoločnej bezpečnostnej politike je treba oceniť, že máme snahu vytvoriť spoločný európsky systém, ale zatiaľ je na úrovni členských štátov táto právomoc. Snažiť sa o to u nás v Maďarsku napríklad došlo k značnému posunu, čo sa týka vybavenia armády. Viac ako 2 nášho HDP sa chystáme vyčleniť na tieto účely. Je dôležité vystupovať aj v iných oblastiach, aj na Západnom Balkáne. Musíme opäť začať rokovania aj so Severným Macedónskom. Kvalifikovaná väčšina s tým nesúhlasím. Myslím, že to oberá malé členské štáty o možnosť vyjadriť sa aj v zásadných otázkach a presadiť svoje eh, národné záujmy. Ďakujeme pekne. Pán Pikulaj ďalší v rozprave. izvješće o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike je doneseno konsenzualno. istaknuta je uloga europske unije ne samo u. ja by som chcel zablahoželať obom spravodajcom e, v tom že presadzujú významnú úlohu európskej únie v presadzovaní mieru a bezpečnosti a tiež významnú úlohu eú ako aktéra v zachovaní e, spravodlivých e, podmienok. Čo sa týka spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky, Verím, že táto správa bude schválená a aj jej podobné správy v budúcnosti. Domnievam sa, že je treba prehlbovať strategické schopnosti a kapacity Európskej únie. V prvých týždňoch tohto roka sme e, boli svetkami prehlbovania nestability v tomto regióne a preto Európska únia musí naďalej presadzovať hlavné hodnoty spolupráce, mieru a pokroku. Strategická autonómia, s tým, že Európska únia musí naďalej rozvíjať svoje obranné kapacity. Takýmto smerom sa musíme uberať. Myslím, že e, by sme sa mali viac venovať Balkánu, zaistiť kontinuitu našej bezpečnostnej zračnej politiky. Stabilné susedstvo totiž je zárukou stabilnej Európskej únie. Toto sú signály, ktoré musíme vyslať našim partnerom v juhovýchodnej časti Európy. Som si istý, že budeme naďalej presadzovať silnú Európu v multilaterálnom svete a e, naši občania očakávajú konkrétne výsledky presne podľa týchto signálov. Ďakujeme pekne. Teraz sa nasleduje pani Luazo na minútu a pol. Pani von der Leyen ohlásila geopolitickú komisiu a, členské štáty dávajú za pravdu. E, Európska únia je svetkom rôznych konfliktov v susedstve v Sýrii, v Líbii, na Blízkom východe, na Ukrajine, v regióne Sahelu. Tieto krízy sú e, dlhotrvajúce, týkajú sa nás všetkých Musíme e, prestať nevinne veriť, že sa veci vyriešia e, iba preto, že e, Európa je vytvorená ako mierový projekt. Nemôžeme sa obrať túto možnosťou obrany. Správa o nástroji PESK a zračnej bezpečnej politike budú predmetom hlasovania. Tam sa zdôrazňuje význam jednotného konania, podporu multilateralizmu v aktívnej podobe ale tiež nás vyzvajú k tomu, aby sme rozšírili obranú politiku EÚ, jednak aby sme teda plnili svoje záväzky voči našim spojencom a tiež aby sme konali autonómne za každým, keď si to vyžaduje obrana našich spoločných záujmov. Je treba rozvíjať strategické schopnosti Európskej únie, musíme um, prestať len vyčítať Američanov, že toho robia príliš veľa alebo príliš málo v krízach, ktoré sa nás týkajú veľmi priamo musíme my zohrávať svoju úlohu v plnej miere v prevencii konfliktov, ale tiež v ich riešení, tým, že využijeme všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii. Buďme teda mediátormi, facilitátormi, ale tiež buďme aktívnymi aktérmi v snahe presudovať mier tam, kde ide o naše záujmy. Musíme vyvážiť e, a využiť všetku našu váhu, ktorú máme k dispozícii. Už nemôžeme ponechať e, priestor ostatným iným mocnostiam, aby oni určovali podobu nášho geopolitického prostredia bez toho, aby bol náš hlas vypočutý. Európa má vo zvyku hovoriť, e, opakovane hovoriť, teraz nastala chvíľa konať. Ďakujeme pekne. Filip Deman na minútu zo skupiny ID. Nech sa páči. Kolegyne, kolegovia, vypočuli sme si e, mnoho vzletných slov, vznešených princípov, ale všetko je to dosť vážne.